odročená ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, k pokračovaniu hlasovania. K ďalším oddielom a platbám všeobecný správodajca má jeden oznam, jednu opravu k platbám, pilotné projekty a prípravné opatrenia. Dávam slovo Danielemu. Ďakujem pekne, pán predseda. Tu ide o upresnenie, ktorá bola, eh, upresnenie, ktoré bolo spravené, pokiaľ ide o pilotné projekty. Eh, včera, eh, pokiaľ ide o to hlasovanie o tom balíčku, tak tam boli zahrnuté aj platby, ktoré boli vypočítané podľa všeobecného pravidla, nové záväzky a potom tie, ktoré boli prenesené z návrhu rozpočtu. V dvoch prípadoch ide len o technickú úpravu. Tam pravidlo nebolo E, dostatočne rešpektované, dodržané, takže chcel som vám dať do pozornosti technickú korekciu, pokiaľ ide o vypočítané hodnoty e, správne v dvoch položkách a síce 0403 7725 8 miliónov e, platba na 8 miliónov namiesto 7 miliónov 900 tisíc plus minus. A potom 330477, limiting dual quality, 630 tisíc e, je tá nová hodnota korigovaná plus minus, takže ja chcem poprosiť, aby sme s týmito dvoma korekciami prijali včera odhlasovaný balíček, pán predseda. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán všeobecný spravodajca. Teda tento oznam sa predniesol a my vykonáme potrebné opravy. Teraz budeme hlasovať o platbách. Máme tu dva bloky, ktoré sú predmetom kompromisu. Predpokladám, že môžeme hlasovať v bloku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A ďalej. E, oddelené hlasovanie. Je to pozmeňovací návrh, e, kompromisný. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Bien, mes chers collègues, nous en avons donc terminé. Týmto sme ukončili záväzky a platby v oddieli 3. Teraz prejdeme k ďalším oddielom, ktoré sú predmetom správy Pala Rubika. Nous commençons avec le Conseil européen. Začíname Európskou radou. Predpokladám, že môžeme hlasovať v bloku o všetkých návrhoch, ak nie sú námietky. Kto je za? Za tento blok pozmeňovacích návrhov? Proti? Kto sa zdržal? Tieto návrhy sú zamietnuté. Ďalej, Európsky súdny dvor. Najskôr dva podbloky sú predmetom kompromisu. Môžeme o nich hlasovať spoločne? Hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej, ďalšia séria pozmeňovacích návrhov, ktoré by sme tiež mohli odhlasovať v bloku, ak nie sú námietky. Takže hlasujeme, kto je za tento súbor návrhov. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ďalej. Máme jeden pozmeňovací návrh k establishment plánu Júri 6217. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Ďalej, dvora auditorov. Je tu kompromis najskôr. To sa týka podbloku. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. A nasleduje opäť séria pozmeňovacích návrhov, to by sme mohli odhlasovať v bloku. Ak nie sú námietky, kto je za tento súbor pozmeňovacích návrhov, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej, Výbor ECOSOC, hospodársky a sociálny výbor, najskôr kompromis v dvoch podblokoch. Mohli by sme o nich hlasovať spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? A ďalej nasleduje séria pozmeňovacích návrhov. O nich by sme mohli hlasovať oddelenie. Najskôr FDD 89, 85, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. ENF 82, 15, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. FDD 73, 84, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 73, 85 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 73, 86 za. Proti? zdržali sa zamietnuté. 73-87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 82-16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 88-86 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 82-17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 88, 88 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kto je e, za ďalší návrh? Teraz je ten 88, 88 zamietnuté. Teraz zasleduje kompromis a podblok 1. So žiadosťou o oddelené hlasovanie pre návrh 7388. spolu s návrhom 2400. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. FDD 73, 88 je týmto bezpredmetný. Ďalej 89, 83. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej nasledujú tri návrhy 84 15, kto je za, proti. Osemdesiat štyri, pätnásť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Sedemdesiat tri, Neviem, či Máme iný hlasovací zoznam, ale myslím, že by sme mali hlasovať e, o návrhu SAD 7682. Najskôr budeme hlasovať o bilov DB a potom ostatné návrhy. Áno, v našom zozname chýbajú e, dva návrhy. My tu máme len náš uvedený. Takže 84.15 ten bol zamietnutý. Ďalej nasleduje 73.89. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. A teraz sa nasleduje návrh 76.82 SAD. Kto je za? Proti? To si overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Prosím, vložte si hlasovaciu kartičku do zariadenia a hlasujte, nech sa páči. Scrutin est Konec hlasovania. Zamietnuté 24 hlasov proti, 10 za. FDD 73, 90 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 73, 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88, 92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 73, 92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88, 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté 88, 95 za, proti, zdržali sa zamietnuté 73, 93 za, proti, zdržali sa zamietnuté 82, 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté 88, 96 za, proti, zdržali sa zamietnuté Kompromisný pozmeňovací návrh buď 2401 za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej 73,96 je týmto bezpredmetný. Ďalej 73,97 za, proti, zdržali sa zamietnuté 84,16 ECR za, proti, zdržali sa zamietnuté 88,97 za, proti, zdržali sa zamietnuté 88,98 za, proti, zdržali sa zamietnuté 88,89 za, proti, zdržali sa zamietnuté ďalej kompromisný návrh pod blok 1 rozpočet 2402 za, proti, zdržali sa schválené FDD e 8, 7400 za, proti, zdržali sa zamietnuté 7401 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh pre blok 1, rozpočet 2403, kto je za, proti, zdržali sa schválené. AFDD 8901, ten je bezpredmetný. Ďalej návrh 8902, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 7402 za, proti, zdržali sa zamietnuté 7403, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 8904 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromisný návrh pod blok 1 2404, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej návrh 74.05 je týmto bezpredmetný. 82.20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 74.06 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 74.08, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 74.10 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisný návrh blok 1. 24.05 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. A EFDD 89.05. Ten je tento návrh bezpredmetný. Ďalej nasleduje súbor pozmiacich návrhov ku výboru regiónov. Najskôr kompromis, ktorý obsahuje dva podbloky. O nich môžeme hlasovať spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Nezdvihli ste celkom dostatočne ruky. Budeme teda musieť hlasovať elektronicky, aby sme si to overili. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Koniec hlasovania. Schválené 25 hlasov za, 8 proti. Teraz prejdeme k oddelenému hlasovaniu o pozmeňovacích návrhov 89.06. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 74.11 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 89.07 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 89 08 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 82 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 89 09 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh pod blok 1 25 00, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej. 89.10 je typo bezpredmetná. 89.11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 74.15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 74.14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 74.17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh pod blok 1.25.01. Kto je za? proti, zdržali sa schválené. Teraz EFDR 7418 je bezpredmetný, ECR 8419 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7419 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7436 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 8912 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 89.13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 74.20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 89.14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 74.21 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 74.22, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 89.17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 74 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh, rozpočet 25-02 za, proti, zdržali sa, schválené. 74, 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 74, 25 za, proti, zdržali sa, 74, 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté 74, 27 za, proti zdržali sa zamietnuté 74, 28 za, proti zdržali sa zamietnuté 74 29 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 2503, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Týmto je ďalší návrh bezpredmetný. Ďalej nasleduje kompromisný návrh 2504 za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalší návrh je týmto bezpredmetný. Ďalej kompromisný návrh 2505, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 7434 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 2506, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A tým pádom je ďalší návrh bezpredmetný. Ďalej, Európsky ombudsman. Najskôr teda pristúpime k oddeleným hlasovaniem EFDD 8924 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 7500, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 89,26, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. SAD 76,85, 75 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Myslím, že môžeme teraz hlasovať v bloku o všetkých zvyšných návrhoch FDD až k návrhu 7504. Kto je za tieto návrhy? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz e, plán o vytvorení e, PETI 6276 a SAD 7686. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Myslím, že môžeme hlasovať v bloku s výnimkou návrhu SAD 7681. Takže hlasujeme o všetkých návrhoch okrem tohto spomenutého návrhu SAD. O ňom budem hlasovať osobitne. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. A teraz Návrh SAD 7681, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej ESVČ. Dva podbloky e, predmetom kompromisu. Môžeme ani hlasovať spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej nasledujú pozmeňovacie návrhy, o ktorých sa bude hlasovať oddelenie. Môžeme o nich hlasovať v bloku s výnimkou návrhu AFED e 5176 a ďalšie dva, ktoré nasledujú za ním. Takže zvyšné návrhy, o ktorých môžeme hlasovať v bloku, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz kompromis AFED 5176. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Tým pádom sú ďalšie dva návrhy bezpredmetné. Ďalej, plán vytvorenia AFED 6541. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Poznámky. A 5176, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Nous allons maintenant nous prenons... Teraz prejdeme k hlasovaniu o prostriedkoch oddelu 1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 pozmeňovacie návrhy, ktoré sú v prílohe tabulka 1, tabulka 2. Myslím, že tieto dva bloky môžeme hlasovať spoločne. Mm, najskôr možno tabulka 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené ďalej. E, príloha 1, tabulka 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené Ďalej nasleduje požiadavka politických skupín, nová požiadavka ALDE 6080 EPP SAD GUE Zelený a potom ALDE 6080 o tom budeme hlasovať spoločne. Ide o navýšenie prostriedkov s kompenzáciou, aby sa nemenili sumy v rozpočte. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Teraz oddelené hlasovanie SAD 67 81. To je za? Proti? Overíme si to elektronicky. Scrutin est clos. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 18 hlasov proti 15. SAD 79, 90. Kto je za? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Poznámky. GUE 70 01. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. GUE 7014, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. SAD 70, 70, 790, to je za, proti. Overíme si to elektronicky. Zahajujem hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. Jeden hlas proti 12 budget 42-63, kto je za, proti, držali sa zamietnuté. GUE 70-12, kto je proti, držali sa zamietnuté. Eh. eh bien, nous en avons terminé, mes chers collègues. A tým pádom sme skončili, milí kolegovia. Je 9.37 a ja by som srdečne pogratuloval Daniela Viotimu, som spravodajcovi, a taktiež Paulovi Rubigovi. Myslím si, že si zaslúžia aplaus, ale taktiež by som chcel pogratulovať všetkým tenovým spravodajcom. Gratulujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní a taktiež všetkým zamestnancom, ktorí nám pripravili hlasovacie zoznamy. a ďakujem aj politickým poradcom. Takže možno by sme mohli odozdať slovo. Spravodajca by to uzavreli, takže pán Vioty, chcete sa viac slova? Brevemente, prezidente, per unirmi Dovolte mi, pán predseda, osobitným spôsobom poďakovať sa, a teda pripojiť sa k e, tým vašim poďakovaniam, ktoré ste smerovali na zamestnancov, e, ktorí nám pomáhali e, veľmi profesionálnym spôsobom. Už ako 4 roky s nimi spolupracujem, teraz to bolo také užšie, veľmi profesionálnom duchu. Naozaj poskytli všetku pomoc, ktorú som potreboval ja a takisto aj tieňoví spravodajci a výrazným spôsobom nám uľahčili prácu. Takisto chcem veľmi pekne poďakovať aj tieňovým spravodajcom, ktorí uľahčili tak prácu na uzavretí tejto procesnej fázy, procedurálnej fázy. Teraz je všetko e, už nie v našich rukách, už to ide aj do politických rúk a uvidíme, ako to pôjde s radou počas zmerovacieho konania aby to bolo čo najlepšie a aby skutočne parlament bol prítomný a ja dúfam, že za dva týždne e, budem môcť e, otvoriť tieto veci aj na plenárke a že budeme schopní postupovať dobrým spôsobom, lebo si myslím, že sme zareagovali na niektoré otázky tak od voličov, ako aj na požiadavky, ktoré sa týkali nás ako inštitúcie európskej. To, čo sme si mali prinavrátiť, tak ja dúfam, že e, budem spolu s delegáciou naďalej spolupracovať aj v rámci zmierovania sledujúc tie pravidlá a zásady, ktoré sme si stanovili aj v rámci snahy e, vytvoriť alebo vstúpiť do vážnych rokovaní s radou. Ďakujem ešte raz všetkým. Merci, monsieur. Ďakujem pánu Ševesnému spravodajcovi a teraz pán Paul Žubich. Vážený pán predseda, ja by som chcel srdečne poďakovať Predovšetkým, samozrejme, zamestnancom parlamentu. Myslím si, že tu riadenie veľmi dobre ukázalo, že sa dajú spojiť rôzne aspekty. Taktiež chcem po e, gratu poďakovať e, politickým poradcom, lebo tu prebehli aj rôzne neformálne rozhovory ktoré dosiahli dobre ciele a taktiež chcem poďakovať našim osobným zamestnancom, ktorí vždy e, na nás dohliadajú a dobre nám radia a informujú, ako optimalizovať hlasovanie. Takže toto bola tá jednoduchá časť. V podstate dospech stanovisku v rámci parlamentu a teraz prichádza tá ťažšia časť, by som povedala, to sú rokovania s radou. Vieme, že komisia už sa dlho pripravuje, ale teraz ide o to, aby sme hovorili jedným hlasom z oči voči rade a som rád, že rôzne politické skupiny a predovšetkým kolega Vioty tu odvedli veľkú prácu, aj náš pán predseda a myslím si, že naša jednotnosť v rámci rokovaní s radou bude kritérium, ktoré povedie k úspechu a myslím si, že parlament je schopný sa pustí dobrým smerom a už sa teším na trialóg, aj na zmierovacie konanie a myslím si, že to nebude ľahké, ale určite budeme pracovať efektívne. Ďakujem. Merci. Ďakujeme, pán spravodajca, za tie ostatné sekcie. A teraz chcem povedať, že áno, naša sila spočíva v jednotnosti a ja by som vám nám chcel pogratulovať, pardon, popriať úspech v zmierovacom postupe. A členské štáty čelia taktiež rôznym problémom. A taktiež tu máme aj zastupcu komisie, ktorému chcem taktiež pogratulovať, pretože bol menovaný riaditeľom Rozhodne si to zaslúžite, takéto uznanie. A možno by ste sa taktiež chceli vyjadriť k tomu, ako prebehlo hlasovanie, úspešné hlasovanie výboru pre rozpočet. Ďakujem vám, predseda za tieto láskavé slova, cením si ich. Ja budem hovoriť len stručne. Na úvod by som taktiež vám chcel všetkým pogratulovať pánu Viotimu a pánu Rubigovi, spravodajcom. Bol to veľmi komplexný balíček. My ako komisia sme stáli bokom, pozorovali sme a čakali sme, že to bude pre vás veľmi ťažké to celé pripraviť, ale bolo to veľmi v podstate hladko schválené a toto svedčí o tom, že prípravné práce spravodajcov a ich tímov boli skutočne úspešné, takže gratulujem vám k tomuto úspechu. Vo všeobecnosti chcem poďakovať výboru, že ste podporili rôzne zmeny, ktoré znovu nastolia e, úroveň položiek e, záväzkov a e, pladeb. Toto je dobrý štart Ehm, špecificky sa k tomu nebudem vyjadrovať, detálnejšie budem hovoriť tomu neskôr. Čo sa týka okruhu 1a, tam je jasné, že sa rokovania budú zameriavať predovšetkým na otázku Erasmus+. plus, Tento rok to navýšenie, o ktorom hlasoval parlament asi o dve tretiny, eh, v dvoch tretinách tu išlo o Erasmus Youth a Erasmus Plus No a rada, samozrejme v inom kontexte, oni majú vlastné stanovisko, tak tam Erasmus je jeden z mála programov, ktoré, kde rada neškrtala. Takže aj pre radu je Erasmus prioritou. Toto je určite dobré znamenie eh, do zmierovania, že obe, oba rozpočtové orgány majú takúto rovnakú prioritu. Čo sa týka okruhu 1B, tam bude len jedna veľká téma, to bude zamestnanosť mládeže, alebo iniciatíva na zamestnanosť mládeže, pri zamestnanosť mládeže. Ako komisia my vidíme, že sa tu hlasuje za významné navýšenie tejto iniciatívy aj prostriedkov. Určite vám nemusím hovoriť, že e, diskusia s radou bude komplikovaná, predovšetkým pokiaľ to navýšenie by bolo vyššie než obálka, ktorá sa dohodla pri počasovej e, revízii viacročného finančného rámca pred dvomi rokmi. Čo sa týka komisie, tak my sa budeme snažiť o čo najlepšiu dohodu. Opäť chceme zopakovať, že si robíme obavy, že navýšenie rozpočtových položiek v súvislosti s touto iniciatívou taktiež prinášajú právne požiadavky pre členské štáty, že musia zaručiť, že to bude v súlade s ESF, že tam sa taktiež navýšia rozpočtové položky. Toto je skutočne veľmi komplikované preprogramovanie. Je tu riziko, že, by, že tam dôjde k pozdržaniu, k sklzom pri implementácii sociálneho fondu. Ale tieto argumenty už ste počuli predtým a určite ste si ich vedomi. Takže Vieme, že sú tu teda politické priority pre parlament. Určite to bude dôležitá téma aj v rámci zmerovacieho konania. Čo sa týka okruhu 2, polnospodárstvo, v polovici oktobra, ako každý rok, komisia predstaví e, svoj tradičný pozmeňovací list k rozpočtu, vrátane dôležitej komponenty, ktorá sa bude týkať polnospodárstva. A tu bude mať komisia príležitosť tam vložiť aktualizované hodnotenie všetkých konkrétnych potrieb a predovšetkým aj posledného vývoja v oblasti, ako napríklad, napríklad vypuknutie prasacej, e, africkej prasačej chrypky v niektorých členských štátoch. Čo sa týka okruhu 3, tam chceme poďakovať výboru, že ste tam znovu nastolili niektoré veci, ktoré rada um, tam pozmenila, pretože čo sa týka napríklad dublinského nariadenia, vieme, že tam prebehajú veľmi ťažké rokovania, ale pridať tam k tomu ešte nejakú rezervu navyše, to by určite len veci komplikovalo. Takže ďakujem za to. Myslím si, že potreby v okruhu 3 sa stále menia a my ako komisia to monitorujeme a uvidíme, až príde teraz zmierovanie, či budeme môcť navrhnúť nejaké navýšenie aj my sami a taktiež e, pozmenujúci list v polovici oktobra možno priniesie nejaké ďalšie prvky. Čo sa týka okruh 4, tam je jasné, že veľkou témou na diskusiu, aj keď nie jedinou, ale veľkou témou bude IPA s Tureckom a taktiež príspevok eh, z Európskeho rozpočtu na utečencov v Turecku. Ja sa nebudem vyjadrovať k podstate tejto delikátnej témy, ale keďže som bol svetkom dlhých mesiacov diskusí na rade, tak určite to nebude žiadne tajomstvo, keď vám poviem, že pre radu bude veľmi ťažké s týmto niečo urobiť alebo tam niečo zmeniť. Čo sa týka administratívnych výdavkov, Chcem poďakovať pánu Viotimu za to, že navrhol a to, že sa tam znovu nastolí úroveň e, položiek do roku 2020 a ďakujem a výboru za to, že to schválil. Čo sa týka škrtov, ktoré navrhovala rada, tak toto by veľmi e, v podstate skomplikovalo administratívne kroky našej strany. Čo sa týka detailných komentárov, tak my v liste vykonateľnosti sa k tomu vyjadríme, pošleme ho na radu aj vám a napíšeme ho hneď alebo veľmi krátko po formálnom schválení stanoviska parlamentu na 2. oktobrovej plenárke. Takže okolo 26. oktobra to bude hotové. Ešte na záver, spravodajcov ja pán predseda, chcem vám ešte raz pogratulovať k tomuto veľmi úspešnému hlasovaniu. Prebehnú zaujímavé diskusie v rámci znírovania a tie sa budú týkať rôznych dôležitých tém. A ako vždy sa komisia bude snažiť, čo to len pôjde, aby sme podporili dohodu, bude predkladať návrhy, ktoré pomôžu a budeme teda hrať tú úlohu, ktorá nám náleží. Ďakujem, pán riaditeľ, ďakujem za tieto slova a taktiež za to, že ste nám prejavili dôveru a my si myslíme, že komisia určite bude spravodlivým rozhodcom pri výmenách názorov medzi parlamentom a radou. Ďakujeme aj za tie objasnenia v súvislosti s tým pozmenujúcim listom, o ktorom ste hovorili. Bol, bude to teda 26. oktobra. Áno, a ten list vykonateľnosti. Chcete sa k tomu nejak vyjadriť ešte? A pokiaľ tam bude, budú nejaké zmeny, čo sa týka frontloadingu, ako to bolo minulý rok, tam to bolo trochu zmetené potom v parlamente a niektorí protestovali. Tomu by sme sa chceli vyhnúť. Je to samozrejme posledné zmierovanie pred koncom nášho mandátu. A ďakujem zastupcovi komisie za podporu. A ešte chcem pripomenúť, že sa bude hlasovať 8. a 9. oktobra, potom 19. novembra bude, pardon, oktobra bude triálo, 23. 24. oktobra, potom sa spustí zmierovanie a dúfame, že to ukončí 16. novembra. A úplne posledná schôdza. Dúfam, že sa nám podarí teda ukončiť to na čas. Pokiaľ by tu bol pán Görens, tak by som mu dozdal slovo, ale bohužiaľ nemohol prísť a požiadal ma, aby som ho zastúpil. Pripravil správu vo vzťahu k tomu, čomu by sme hovor- mohli hovoriť viac rýchlostná Európa. A pán Görens, čo sa týka konkrétnych formulácií, hovorí, že multiplikácia fondov spôsobila, že je ťažké riadne rozdeliť európsky rozpočet. A toto ide proti princípu jednotnosti európskeho rozpočtu. Toto je, bolo zdôraznené v správe Monty. Určite si spomeniete, tam sa hovorilo o galaxii fondov, o rozpočtovej galaxii a toto nakoniec absolútne znemožnilo, aby sa všetky rozpočtové položky dali riadne porozumieť a pán Görens navrhuje, aby sme túto galaxiu zredukovali a aby sme schválili naredenie o viacročnom finančnom rámci prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu. A taktiež zdôrazňuje, že je potrebné mať hlasovanie kvalifikovanou väčšinou toto by nahradilo na rade tú požiadavku jednomyselnosti. Myslím si, že toto by rozhodne racionalizovalo celý ten postup a uľahčilo by to implementáciu. A taktiež zdôrazňuje, že riešenia ad hoc v tesnom časovom rámci taktiež vedú dodatočným nákladom a že tie náklady sú zbytočné, a len sa plitvajú peniaze daňových poplatníkov a taktiež pripomína, že pokiaľ chceme zaručiť jednotnosť rozpočtu, tak by sme mali brať do úvahy hlas, len hlasy poslancov krajín, ktorých sa v podstate týkajú tieto konkrétne kroky. A ostatní poslanci by mali hlas, len ktorý v podstate bol, mal nezáväzný, konzultatívny účinok. Toto by sa teda týkalo e, kľúčových oblastí, napríklad Fond Solidarity, ktorý by bol stanovený v súčinnosti s národnými obálkami, boli by tam kritéria ako napríklad rešpektovanie základných práv, solidarita a spravodlivé rozdelenie záťaže. Takže toto sú hlavné body správy Görens a hlavné návrhy, ktoré obsahuje. Možno by som teraz uzdal slovo tievontevým spravodajcom, pán Dos Santos, ktorý tu nie je, alebo takto vyzerá, že tu nie je. Chcel by sa vôbec niekto k tomu vyjadriť, k tejto téme, k tomuto návrhu Charlesa Görensa. Vyzerá to tak, že nie. V tom prípade by som chcel poďakovať a pogratulovať pánu Görensovi. Pokiaľ by ste mali jeho správe nejaké zmeny, tak prosím do 11. oktobra na obed zasielajte. Hlasovať sa bude 5. novembra v výbore pre rozpočet a v AFKO 21. novembra. A teraz by som rád dozdal slovo kolegom, ktorí pripravili stanovisko ohľadom viacerých programov v rámci viacročného finančného rámca. Ako pravde hovoriť pani Jatrmaky za program environmentálnych otázok. Annelies, máte slovo. Eh, drahý pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia, dobrý deň. Najskôr by som chcel povedať, že vo všeobecnosti som pomerne spokojná s návrhom komisie a preto som nenavrhla príliš veľa pozmeňujúcich návrhov. Takisto rešpektujem rozhodnutie, ktoré prijali koordinátori, obmedziť rozsah názorov, ktoré sa týkajú rozpočtových záležitostí. Program LIFE je jediným fondom EÚ, ktorý je venovaný výlučne environmentálnym a klimatickým cieľom. Myslím, že všetci sa zhodneme, že problémy, ktorým čelíme, v týchto oblastiach e, sú veľkého rozsahu, sú globálnej povahy a preto si vyžadujú silnú spoluprácu na úrovni EÚ. Keď zohľadníme tieto skutočnosti, tak si myslím, že je na mieste posilniť rozpočet programu. V súlade s tým, čo už zaznelo zo strany parlamentu, navrhujem aj ja, aby finančný balíček programu alebo obálka bola zdvojnásobená v porovnaní so súčasnými úrovňami. Interne finančná štruktúra programu je rozdelená na dve rozdielne oblasti pôsobenia, akcií, aktivity. Prvá oblasť životné prostredie a druhá oblasť e, zmeny klimatické zmeny, boj proti klimatickým zmenám. Naďalej sú potom ešte rozdelené tieto na podprogramy. Je podporená finančná realokácia v oboch oblastiach, ale ja navrhujem, aby sme presunuli rovnováhu financovania troška smerom k životnému prostrediu. Prezentoval som pozmeňujúce návrhy, ktoré by 70 financovania smerovali do oblasti životného prostredia a 30 by išlo na e, opatrenia boj proti klimatickým zmenám. V návrhu komisie sú tieto čísla troška iné, asi na úrovni 64, respektíve 36 Pokiaľ ide o podprogramy v rámci týchto dvoch oblastí, navrhujem, aby sme zachovali alokované sumy, alokované množstvá, ktoré navrhla komisia milé kolegyne, kolegovia, aby sme sa vyhli nejakým nedorozumeniam, chcem z tohto miesta jasne povedať, že môj návrh sa nesnaží podkopať potrebu financovať opatrenia na boj proti klimatickým zmenám z rozpočtu EÚ. Práve naopak, ja navrhujem, aby sme sa pridržali pozície parlamentu, pokiaľ ide o mainstreamovanie klimatických záležitostí v ďalšom viacročnom finančnom rámci a navýšiť to z 25 na 30 5%. Keď, si, keď zohľadníme tie ciele mainstreamingu klimatických zmien v rámci MMF, eh, VRF, tak by sme mohli zmeniť to nastavenie smerom k iným environmentálnym cieľom, nakoľko opatrenia na boj proti klimatickým zmenám dostanú financovanie aj z iných programov v rámci nadchádzajúceho viacročného finančného rámca a to nie je tak v prípade environmentálnych cieľov a teda oblasť životného prostredia si vyžaduje zvýšenie prostriedkov. A teším sa na pripomienky tak tieňových spravodajcov, ako aj ďalších kolegov a teším sa na vzájomnú spoluprácu. Ďakujem. Merci, madame le rapporteur. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. A teraz dostanú priestor tieňoví spravodajci. Pán Lavia tu nie je, pán Kaputo. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. Pokiaľ sa týka pracovnej skupiny a ohľadom, praco- ohľadom teda live, tak e, my vítame návrh komisie, ktorý potvrdzuje bez nejakého zdráhania program live a priznáva, uznáva teda jasnú, jasný ten úspech a pridanú hodnotu, ktorý generoval tento program e, schvalujeme návrh e, zvýšenia na 70, 60 ktoré predpokladá e, VRF. Aj napriek tomu, že to nepovažujeme za dostatočné, treba venovať viac úsilia tomuto programu, ktorý je jediný program v rámci EÚ, ktorý ako jediný sa venuje klimatickým opatreniam. E, takéto navýšenie rozpočtu e, korešponduje aj s rozšírením finančných oblastí, financovateľných oblastí v rámci LIFE programu a z tohoto budú financované programy ktoré v súčasnosti sú pod program Horizon 2020. Pozorne som si prečítal pozmeňujúce návrhy e, kolegyne Jaltenmeky. Jej poďak- e, chcem poďakovať za odvedenú prácu. A treba povedať, že viac menej máme rovnakú pozíciu, e, ktorú má aj výbor Envy. približne 70 celkového množstva prostriedkov smerovaných teda do environmentu a 30 opatrenia na boj proti klimatickým zmenám 7 miliard 200 tisíc približne, 2 eh, milióny, 7 miliard, 7,2 miliardy. Treba samozrejme replikovať tie úspešné projekty aj v rámci LIFE a treba to vnímať ako katalizátor pre eh, navýšenie ďalších prostriedkov súkromných aj verejných, tak aby sme dokázali napríklad využiť aj eh, Fond pre regionálnu spoluprácu. Treba sa zaoberať otázkami informácií, šírenia a povedomia a tak, aby sme dokázali podporiť tak lokálne ako aj regionálne orgány a nabádať ich, stimulovať k spolupráci. Za týmto účelom by bolo dobre podporovať projekty networkingu medzi národnými kontaktnými miestami, tak aby sme si vymenili tie osvedčené postupy a posilnili medzinárodnú spoluprácu. A nakoniec eh, takisto vítam nevyhnutnosť eh, mobilizovať súkromný kapitál, aj pokiaľ ide o investície do životného prostredia, ale treba si viac objasniť, ako bude fungovať zmiešované financovanie, aké budú výsledky, aké sú tie výsledky z pilotných projektov, ktoré boli financované práve nástrojmi financovania v priebehu 2016-2020 teda tohto programu LIFE. Ďakujem. Qui d'autre veut s'exprimer? Chce ešte niekto vystúpiť, pán Kaputo? okrem pána Kaputa. Zdá sa, pani spravodajkynia, že máte podporu výboru pre rozpočet. Chcel by som poznamenať, že lehota e, na predklanie pozmeňujúcich návrhov e, poludne 1. október a 5. novembra bude hlasovanie na výbore pre rozpočet. A teraz mi dovolte odovzdať slovo predsedovi, ktorý je spravodajcom zároveň Erasmus+. Rád by som počiarkol rozsah, akom Erasmus sa stal emblemom, takým príkladom exemplárnym pre aktivity, ktoré pokrývajú mladých ľudí. V roku 2017 sme mali 30, Mali sme výročie, teda Erasmu, fungovanie Erasmu a veľa ľudí sa zúčastnilo na týchto oslavách vo viacerých európskych krajinách, aj zúčastnili sa samotného programu a mali možnosť spoznať e, európsku rozmanitosť, mali možnosť osvojiť si cudzí jazyk aj vďaka Erasmu. Myslím si, že to je významný pokrok, pokiaľ ide o európsku integráciu. Program, ktorý nám predložila komisia, je uspokojivý Avšak e, sú tam isté manká, pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky. Ako viete, Erasmus je zdrojom značnej frustrácie, pretože len jedna z dvoch oprávnených žiadostí je potvrdená, je naplnená napriek tomu, že sú tam dostatočné zdroje. Nechcem, aby sa to zameriavalo ako teda Erasmus len na študentov, ale aby sa to rozšírilo aj na stážistov, na odbornú prípravu, na duálne vzdelávanie, na učňovské vzdelávanie. Ak máme účinne riešiť otázku nezamestnanosti mladých, tak musíme uvažovať nad takýmto rozšírením. Teda niektoré krajiny sú tým postihnuté viac ako iné. Vieme, že vo väčšine krajín únie, kde existuje istá tradícia učňovského vzdelávania, tak eh, miera nezamestnanosti mladých je na nižšej úrovni na to, aby sme dokázali šíriť aj takúto dobrú tradíciu učňovského vzdelávania, je niečo lepšie ako Erasmus? Samozrejme, to ale znamená, že všetky vlády členských štátov musia prejaviť ochotu a treba prispôsobiť aj národnú legislatívu, pretože pokiaľ ide o odborné vzdelávanie a učňovskú prípravu, tak e, treba podpísať isté e, zmluvy o vzdelávaní, ale takisto následne aj pracovnoprávnu zmluvu a ustanovenia v národných legislatívach nie sú vždy naklonené e, takémuto typu vzdelávania. Niekedy sú tam dokonca mobility pre, e, prekažky mobility učňov. Predpokladáme, že e, budeme schopní dať priestor všetkým mladým, ktorí sa chcú zúčastňovať takéhoto vzdelávania. Je veľmi pravdepodobné, že čísla porastú, nakoľko došlo k doplneniu takéhoto odborného vzdelávania, a učňovského vzdelávania do zoznamu počas marcového hlasovania v iniciatívnej správe pána Obrichta, sme súhlasili, že trojnásobne zvýšime rozpočtové prostriedky na Erasmus. Pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladám, majú za cieľ zvýšiť všetky e, rozpočtové prostriedky, ktoré boli nastavené v programe. Jednu vec by som rád zdôraznil, a síce to ročné programovanie, ako ho prezentuje komisia. To znamená, že v roku 2021 rozpočtové prostriedky poklesnú pod úroveň prostriedkov z roku 2020, čo je úplne neakceptovateľné. Preto chcem požiadať komisiu aj prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu, ktorý predkladám, aby prepracovala svoj 7-ročný program eh, v kontexte viacročného finančného rámca a ubezpečiť sa, že v roku 2021 neklesneme pod úrovne prostriedkov z roku 2020 pretože to by bolo veľmi škodlivé a dotknuté subjekty by si to nevedeli vysvetliť. Mali by sme preto zahrnúť aj alternatívne vzdelávanie a učňovské vzdelávanie. To by tiež malo spadať pod oblasti, ktoré sú financované formou grantov z Erasmu. A takisto chcem povedať, že treba trojnásobne zvýšiť eh, sumy z obdobia 2014 až 2020, pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky. Pokiaľ ide o kontroly, je tu jedna skutočnosť, ktorú by som chcel očiarknúť. Došlo k výraznému nárastu kontrol. To ale v dnešnej situácii znamená príliš no, administratívnu záťaž z pohľadu toho, čo je v hre. E, bol by som preto rád, aby sa množstvo tých kontrol prispôsobilo takému tempu normálnych eh, vnútorných interných kontrol a auditov, aké prebiehajú v členských štátoch. Včera som sa stretol eh, s osobou, ktorá má na starosti francúzsku agentúru pre Erasmus. Počas jedného roka musela absolvovať 5 kontrol inšpekcií a ďalej z pohľadu zjednodušenia keď zavádzame rôzne programy, mali by sme sa snažiť o synergický efekt, tak aby sme sa vyhli efektu samotenia síl, a treba aj s generálnym riaditeľstvom na tom spolupracovať teraz komisie. E, videli sme to aj v prípade projektu, ktorý sa týka učňovského vzdelávania a vidím, že na úrovni generálneho riaditeľstva pre vzdelávania zamestnanosť nie sú rovnaké postupy ako v generálnom riaditeľstve kultúru. A pre ľudí v teréne to je úplne nepochopiteľná vec. E, na budúci rok, pokiaľ ide o volebnú kampaň, predvolebnú kampaň, pred voľbami do parlamentu sa bude veľa poukazovať na tú vzdialenú, obťažitú e, byrokratickú Európu, ktorá sa stáva neznesiteľnou pre mnohých. Preto by som chcel z tohto miesta apelovať na to, aby sme sa snažili obmedziť e, administratívnu záťaž čo najviac. A teraz dám slovo tieňovým. Pán Novakov. Thank you very much, Ďakujem veľmi pekne, aj pán predseda. Chcel by som sa vám poďakovať za vaše zanietenie, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa mladých. To je pre nás inšpirujúce. Ja by som rád hovoril o Erasme ako najlepšej značke, ktorú kedy Európa mala alebo vypracovala. Je známa po celej únii, v každom členskom štáte a dotkol sa tento program rozvoja aj života samotných mladých ako žiadny program predtým. Nebudem eh, si pomáhať eh, tými štatistickými údajmi, ktoré by sa dali ukázať počas tej 30-ročnej histórie, ale niektoré z tých terských údajov sú skutočne fascinujúce. 80% eh, z tých, ktorí sa zúčastnili nejakého programu v rámci Erasmu, sú na vedúcich pozíciách v rámci spoločnosti obrovské množstvo účastníkov programov Erasmu nakoniec e, eventuálne teda zriadilo vlastnú spoločnosť. Nielen, že bojujeme proti nezamestnanosti mladých, ale vytvárame pracovné miesta nepriamým spôsobom e, formou Erasmu. Jediná vec, ktorá brzdí Erasmus, je rozpočet. To je evidentné. Ak sa nám darí nájsť finančné zdroje pre nespočetné iniciatívy, tak by som bol nerád, keby sme e, veci dali do antagonistického vzťahu. E, nie je možné povedať niektorým študentom, že nedáme im štipendium, pretože treba posilniť pohraničné stráže, alebo že treba dať viac podpory poľnohospodárom. Všetky tieto priority by vedeli koexistovať. Erasmus sa každopádne ukázal byť najlepším nástrojom pre mladých. Z môjho pohľadu e, pred nami stoja dve veci, dve úlohy do budúcnosti. Poprvé, rozšíriť to na globálnu úroveň, lebo môžeme žiť tej bubline, že Európa je najlepším miestom na dobré vzdelanie, ale keď sa pozriete a rozšírite to na e, trh vzdelávania, e, sú mnohí ľudia, ktorí si volia skôr odchod do Spojených štátov. Tam sa chcú vzdelávať. V Spojených štátoch Treba sa teda porozhliadnúť a pozrieť sa, aké sú možnosti podporiť mladých Európanov a dovoliť im vycestovať do zahraničia. Už máme dobrý príklad, pilotný projekt z pred dvoch rokov, ktorý prináša globálny rozmer pre Erasmus, pre mladých. Len 200 účastníkov sa rozhodlo využiť takýto pilotný projekt a ísť do Silicon Valley, respektíve Singapuru a Izraela tam sa vzdelávať, pretože tie krajiny sú pokročilejšie v porovnaní s tým, čo ponúka v daných oblastiach konkrétnych Európa. To je prvá vec. A po druhé, ešte stále čelíme viacerým byrokratickým prekážkam a tu podporujem to, čo povedal predseda. Neprestáva ma udivovať, ako je možné, že keď sa rozhodnete vycestovať von a využívať štipendium z Erasmu a e, absolvovať skúšky a urobíte všetko, čo je nevyhnutné a zrazu zistíte, že doma vám neuznávajú toto vzdelanie alebo ten titul, alebo niektoré skúšky, ktoré ste absolvovali, nebudú uznané a musíte je znova absolvovať. To sú také drobnosti, ktoré e, troška špinia ten krásny lesk, naleštený imič Erasmu, ale som si istý, že prinavratíme ten lesk a to, čo v stanovisku požaduje pán spravodajca, 40 miliard e, pre Erasmus. To je investícia, ktorá sa skutočne vráti v blízkej budúcnosti, si myslím. Ďakujem veľmi pekne. Merci. Merci, monsieur Novakov. Pour... Ďakujem pekne, pán Novakov, za podporu tejto tohto úsilia. Pán Kováš, e, ďakujem pekne, pán predseda. E, my, teda aj moja skupina, vítame stanovisko, konkrétne ambíciu, ktorá sa týka Erasmu, ktorá sa objavuje v tom stanovisku. Je na čase, aby tie vznešené e, slova ohľadom programu sa prejavili na úrovni skutočných záväzkov, aj v rámci rozpočtových položiek v nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci. Preto vítame tie časti stanoviska, ktoré, sa, ktoré, ktoré opakujú tie prísľuby parlamentu, ktoré boli schválené na marcom hlasovaní. E, viem, pán predseda, že vy e, silne podporujete mladých, a to aj nad rámec univerzitného vzdelávania. A ja definitívne vítam tento aspekt programu a ten záväzok, ktorý z tohto pramení, na ktorý to poukazuje. Je to úplne logické, stanovisko, logická pozícia v časoch medzinárodných dodávateľských reťazcov a cezhraničného vývoja technológií, že odborná príprava, učňovské vzdelávanie mladých ľudí budú odrážať takúto spoluprácu, takýto cezhraničný rozmer pretože vývoj, ktorý posunie aj náš výrobný sektor dopredu, do budúcnosti, tak to, budú, to bude vývoj, ktorý bude v znamení cezhraničnej spolupráce. Takže je úplne logické a dokonca nevyhnutné, aby medzinárodná cezhraničná spolupráca sa diala medzi tými tvorcami, ako aj tými, ktorí spolu vytvárajú tvar budúcnosti. Dúfam, že to sú veci, ktoré sa podaria Erasmu reflektovať a podporovať aj do budúcnosti. A takisto sa teším na rozpracovanie článku 16, pokiaľ ide o účasť tretich krajín na programe, tak aby v prípade, že sa zvýši participácia a účasť tretich krajín na budúcich programoch, aby táto miera príspevku a participácie bola reflektovaná aj v tých číslach, ktoré sú komunikované rozpočtovým orgánom, lebo je nevyhnutné, aby sme mali transparentnosť v rámci únie, pokiaľ ide o zdroj tých peňazí, aby sme vedeli, aký je plný rozsah tých programov, ktoré únia financuje. Takisto sa teším na rozpracovanie správy, pokiaľ ide o ašpirácie, ktoré sa týkajú posilnenia trvalo udržateľných rozvojových cieľov Spojených národov a ďalších e, programov, ktoré budú reflektovať tie potreby a takéto chápanie, ktoré máme spoločné. Takisto vítam e, vaše vyjadrenia, ktoré sa týkajú miery byrokracie, administratívnej záťaže. Ohľadom tohto programu viem, že to sú obavy, ktoré vyjadrili aj voliči v mojej oblasti, v Novokrsku a s tým sa stotožňujem. Ďakujem pekne. Chce vystúpiť niekto ďalší? Dobre. Ja to uzavriem tým, že poďakujem pánovi Novakovi a pánovi Havartovi za podporu, ktorú preukázali tejto správe. A vrátim sa k jednej veci, ktorú spomenul pán Novakov, inými slovami uznávanie mobility. E, pokiaľ ide o študentov, tak je to celkom v poriadku, pretože univerzity majú na starosti vydávanie diplomov ale pokiaľ ide o odborné e, odbornú prípravu, odborné vzdelávanie alebo učňovské vzdelávanie, tak e, národné orgány majú na starosti vydávanie nejakých certifikátov alebo osvedčení, čiže ministerstvo školstva, respektíve odbornej prípravy, e, je tam problém potom v tejto oblasti s mobilitou. Ak nejaká mladá osoba strávila povedzme 6 mesiacov v inej krajine, tak potom odborná príprava, ktorej sa aj dostalo, a skúsenosti, ktoré nadobudla táto osoba, nebudú zohľadnené v zohľadňovaní kvalifikačných predpokladov krajine pôvodu. Ak e, súhlasíte, tak predložím dodatočný pozmeňujúci návrh, kde upriamím pozornosť rady na túto záležitosť a na skutočnosť, že treba robiť viac, pokiaľ ide o uznávanie období mobility. Každopádne myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že Erasmus je to, čo potrebujeme eh, z pohľadu investícií do budúcnosti EÚ. Ďakujem vám pekne. 4. október na poludne je lehota na predkladanie a 5. novembra bude hlasovanie na výbore pre rozpočet. A teraz pán Sole. Pokiaľ ide o program práv a hodnot, Ďakujem pekne, pán predseda. Je to veľmi aktuálny a veľmi potrebný program práva a hodnoty, nakoľko v súčasnosti niektoré hnutia, dokonca samotné vlády, spochybňujú základné práva a hodnoty, na ktorých spočíva Európska únia a dokonca aj spochybňujú samotnú myšlienku otvorenej, inkluzívnej a demokratickej spoločnosti tým, že používajú nástroje populizmu a autoritárskych postojov a dokonca politik. A s obavami vnímame samotnú existenciu niektorých tzv. neliberálnych demokracií eh, v rámci EÚ, ktoré sú v kolízii evidentne so základnými a zakladajúcimi princípami Európskej únie. Ale potrebujeme aj takýto typ programu z dôvodu skutočnosti, že nerovnosti a diskriminácia, e, vychádzajúca z rôznych dôvodov, ešte stále v širokom rozsahu sú prítomné v našej únii. Okrem toho je potrebné tiež podporovať silnejšiu európsku identitu na základe spoločných hodnot. V našom stanovisku, ak by som to mal zhrnúť, pripomíname význam presadzovania Európ, pardon, cieľov OSN pre udržateľný rozvoj, taktiež vo všetkých politických oblastiach a iniciatívach Európskej únie aj v rámci ďalšieho VFR. Okrem toho, čo sa týka rozpočtu prostriedkov, ktoré sú pridelené týmto programom, teda tomuto programu navrhujeme mierne navýšenie financovania tohto programu, tak aby to zodpovedalo parlamentnému cieľu 1,3 HDP pre ďalší VFR. V stanovisku tiež navrhujeme vyčleniť osobitné sumy trom prúdom tohto obnoveného programu. Tieto tri piliery predstavujú, piliere predstavujú rovnosť a práva občania a taktiež ich účasť na spoločnosti a tiež Dafne. Na rozdiel od pôvodného návrhu, teda navrhujeme konkrétnu sumu na boj proti násiliu páchaného na ženách a taktiež aj ďalším zraniteľným skupinám. Chceme vyčleniť osobitné sumy. Je to s cieľom podpory jasnosti a taktiež presadzovania rodových aspektov, čo príliš chýba v týchto návrhoch. Často Domnívame sa, že si to vyžaduje vyčlenenie osobitných prostriedkov, ale tiež transparentnosť rozpočtových riadkov, ktoré sú určené na podporu rodovej rovnosti a na boj proti rodovej diskriminácii. Preto navrhujeme osobitné prostriedky na to vymedzené. Teda na oblasť Dafne a tiež na boj proti násiliu. Chceme tiež presadzovať zlepšenie kvality nakladania s prostriedkami to by mal byť totiž nosný princíp na plnenie cieľov tohto programu, pričom chceme zaistiť optimálne e, využívanie finančných prostriedkov. Ja ako spravodajca sa teda chystám predložiť aj ďalšie pozmeňovacie návrhy, Toto sú však skratké hlavné návrhy, ktoré predkladáme a ktoré sú zatiaľ obsiahnuté v našom stanovisku. Teraz e, sa teším na návrhy od tieňových spravodajcov. Ďakujem. Merci, merci, monsieur le rapporteur. Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Pán González Pons tu nie je. Pán Fernández ho zastúpi. Ďakujem. Môj kolega González Pons sa ospravedlňuje, nemôže sa zúčastniť dnešného stretnutia, ale chcel by sa poďakovať spravodajcovi za zatiaľ dobré výsledky v snahe presadzovať programy, ako je tento. Tie sa osvedčili, preto musíme dostatočné rozpočtové krytie. To, že existujú dva a nie tri programy, Ak teda ide o opatrenie zjednodušenia, to by sme podporili, ale nemalo by to mať za následok e, škrty vo finančnej podpore. Celá Európska únia tieto hodnoty e, si osvojila a mala by ich rada tým pádom presadzovať čo sa týka VFR, chceme, aby sa to tam tiež odzrkadlilo v kontexte hrubého národného dôchodku a taktiež rozdelenia týchto prostriedkov. Predložili sme tento návrh dosiahnutia cieľov, ktoré sa tu stanovili a pán González Pons to veľmi správne tiež potvrdzuje. Okrem toho, Veríme, že sa nám podarí e, presadiť e, takú formu stanoviska, ktoré e, bude zohľadňovať aj rozpočtové aspekty, tak aby sa rozplynuli obavy, ktoré sa objavujú. Veríme, že v tomto smere vyhovieme očakávaniam občanov. Ďakujeme pekne, pán Fernández. Pani Gardia Zabal. Ďakujem. Ďakujem. Myslím si, že sa môžeme stotožniť s návrhmi, ktoré sú prezentované. Mám len jednu malú pochybnosť, čo sa týka rozdelenia do dvoch položiek rozpočtu do dvoch mini eh, rozpočtu. Na tej strane za rovnosť, na druhej strane boje proti eh, domácemu nasiliu. Na jednej strane samozrejme je tu dvojitá práca, teda na jednej strane rovnosť, na druhej strane domáce násilie, ale pokiaľ si rozdelíme takto tento terén alebo to územie, tak stratíme flexibilitu. Takže dá sa na to pozerať z dvoch úhlov. Nie som a priori proti, ale myslím si, že by sme si to mali ešte trochu premyslieť. No čo týka zvyšku, tak s tým súhlasíme. Merci. Ďakujeme pekne. Kto ďalší sa chce ujať slova, prosím? Pani Etemeky. Ďakujem. A ja by som sa rada poďakovala spravodajcovi za jeho veľmi dobré nápady. Chcela by som zdôrazniť, že je dôležité uvedomiť si, že tu máme európsky nástroj v rozpočte na to, aby sme presadzovali lepšie vnímanie európskych hodnôt a základných princípov. Je to dôležité najmä v týchto časoch, keďže, ako vieme, dochádza veľmi k znepokojivým situáciám v niektorých členských štátoch, čo sa týka princípu právneho štátu. Myslím, že to si vyžaduje isté konkrétne kroky proti tomuto problému bojovať. V tejto chvíli nemám žiadne konkrétne pozmeňujúce návrhy. Mm, návrhy spravodajcu sme si e, e, stanovili za cieľ eh, podrobne preskúmať. Eh, ja aj celá moja skupina a chystáme sa potom následne predložiť pozniece návrhy. Ďakujeme pekne. Kto ďalší sa chce ujať slova, prosím? K správe pána Sole nikto. Takže pozniece návrhy je treba predkladať do 15. hodiny 3. októbra a hlasovanie po výbore pre rozpočet prebehne 5. novembra. Teraz dostáva slovo pán Ali. Ide o program na boj proti podvodom. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Európska komisia navrhla nariadenie Európskom parlamentu a rady, čo sa týka vytvorenia ehm, programu EÚ na boj proti podvodom, sú tu hlavné dva ciele. Poprvé, ochrana finančných záujmov Európskej únie a tiež podpora vzájomnej administratívnej pomoci medzi colnými úradmi členských štátov a komisiou Finančné záujmy Európskej únie sú ovplyvnené podvodmi a je nezrovnalosťami. Ochrana týchto záujmov je predmetom spoločných povinností členských štátov aj únie ako celku. Tento nový program by mal sa spustiť v rovnakom čase, ako sa začne nový VFR na ďalšie obdobie. Chceme privítať návrh komisie vytvoriť tento program a zosúľadiť existujúce tri programy a dve operačné aktivity, informačný systém na boj proti podvodom a ne, management systém na nezrovnalosti. Taktiež by sa mali zvýšiť synergie a flexibilita v rozpočte, ako aj zjednodušiť pravidlá v riadení. Okrem toho by som rád predložila ja pozmeňovacie návrhy. Ako spravodajca chcel by som to predložiť gestorskému výboru KONT na preskúmanie. Niektoré návrhy vyplývajú z uznesenia Európskeho parlamentu z 3. maja 2018 o výročnej správe z roka 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ a tiež čo sa týka finančných pravidiel. Ich cieľom je zdôrazniť doplnkové aspekty odôvodnenia týchto nových programov. Iné sa týkajú rozpočtových dopadov, pričom celkové finančné prostriedky na obdobie rokov 2021 až 2027 sa e, predkladá v súčasných cenových úrovniach. My sme vykonali potrebné výpočty, aby tam boli zahrnuté informácie o financovaní v konštantných cenách z roku 2018, aj čo sa týka platieb, aj záväzkov. Čo sa týka troch kompetentov tohto programu, to sme postupovali rovnako. Tieto kalkulácie e, boli vykonané na základe metodiky pretavenia pozície Európskeho parlamentu do konkrétnych čísel a tiež sa vychádza z tabulíky sekretariátu výboru pre rozpočet. Na záver by som rád ocenil vytvorenie tohto programu, ktorý komisia navrhla. Očakávania sú také, že tento program bude e, náležite krytý v rozpočte v ďalšom VFR, aby sa mohlo výrazne prispieť k ochrane finančného záujmu Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Fernández. Ďakujem. Teraz vystúpime v mene Tomáša, ktorý je tieňovým spravodajcom. Budem hovoriť po portugalsky. Všetci sa zhodneme na tom, že je potrebné zachovať a chrániť záujmy občanov Európskej únie, teda sumy, ktoré sa tu vyčlenujú, vlastne budú v skutočnosti úsporou. Cieľom je boj proti podvodom. To všetci podporujeme, mali by sme toto do všetci zapojiť. Je to jeden z dôvodov napokon, prečo sa tomu venujeme. Naštenie spravodajca sa nemôže zúčastniť, ospravedlňuje sa, ale chcel by zaplažovať spravodajcovi k výsledkom jeho práce a tiež je ochotný úzko spolupracovať so spravodajcom. V oblasti boja proti podvodom je dôležité, aby to fungovalo efektívne, účinne a taktiež transparentne. To sú dôležité aspekty. A okrem toho, spravodajca musí mať na pamäti význam OLAFu a tiež úzku spoluprácu s členskými štátmi. Chceme, aby tieto čísla boli v konštantných cenách, nie v aktuálnych cenách, v bežných cenách. Za toto bojuje výbor pre rozpočet e, už dlhodobo. Konečný výsledok musí byť zúladený s celkovým bojom proti podvodom. To znamená, že rozpočet musí byť dostatočne vysoký, e, pretože napokon predsa len hovoríme o peniazoch daňových poplatníkov. Steže, ďakujeme. Ďakujeme za tieto vyjadrenia. Pani Gardia Zabal. Ďakujem, pán predseda. Už je pravda, že nehovoríme v tomto výbore často o boji proti podvodom. Nie preto, že by tento program nebol dôležitý, ale pretože je pravda, že je to 160 e, tisíc eur na 7 rokov, čo je veľmi nízka čiastka. My sme hovorili o prioritách e, finančných trhov, hovorili sme o tých veľkých položkách, veľkých výdavkoch a o takýchto programoch sme nikdy do detajlov nehovorili. Ja si myslím, že by sme mali si vážiť tú možnosť navýšiť financie pre tento program. Ja som raz nedávno čítala štúdiu e, ohľadom toho, e, o čo prichádza Európska únia dôsledkom um, podvodov. 150 um, miliárd eur každý rok na DPH. Takže myslím si, eh, že rozhodne, pokiaľ by sme zdvojnásobili prostriedky na tento program eh, pre boj proti eh, podvodom, tak určite by to pomohlo nášmu rozpočtu keby sme mohli vybrať tieto peniaze, ktoré prichádzame, tak by to bolo určite viac než tie peniaze, ktoré by išli na tento program. Takže toľko odo mňa. Môžeme o tom diskutovať, ale určite by to mohol byť zaujímavý návrh. Ďakujem. Merci, Ďakujeme. Kto ďalší sa chce vyjadriť, prosím? Myslím, že podvod podvodu napomáha rozmanitosť legislatívy je na vnútroštátnej úrovni, taktiež komplexnosť legislatívy na vnútroštátnej úrovni. A to dáva priestor optimalizovať e, veci v daňovej oblasti. Dajme tomu na zaráža, že veľké digitálne spoločnosti, GAFA, ďalej aj Číňania neplatia dane v Európe. Je to preto, že členské štáty EÚ EU sú natoľko inteligentné, že si navzájom konkurujú a umožňujú GAFE vôbec neplatiť dane. Teda sme vystavení našim vlastným eh, vlastne rozporom. Máme legislatívu, aby sme si navzájom konkurovali a tým pádom sa strácajú dane celkovo. Podľa mňa je na mieste upozorniť eh, na to aj európskych občanov. Oni napokon eh, toto všetko zo svojich daní platia. Je tu obrovský rozpor to, že legislatíva na vnútroštátnej úrovni nie je konvergentná a to, že si navzájom konkurujú členské štáty, spôsobuje e, daňový dumping. A to vytvára priaznivé prostredie pre podvody a taktiež pre vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Optimalizácia vlastne znamená, že sa dodržiava zákon a zároveň sa subjekt vyhýba plateniu daní. Tomu je treba zabrániť. E, na záver rozpravy chcete to zhrnúť, pán spravodajca? Nie? Nie. Pozmiace návrhy je treba predkladať na neskôr do poludnia 3. októbra a hlasovanie vo výbore prebehne 5. novembra. Teraz dostáva slovo opäť pán Ali k spoločnej polnospodárskej politike. Merci, monsieur le président. Ďakujem. 1. júna Komisia predložila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, kde sa vytvárajú pravidla na podporu strategických plánov, ktoré majú vypracovať členské štáty v rámci spoločnej prosporskej politiky. Tieto plány by sa mali financovať z Európskeho garančného fondu pre prosporstvo a taktiež z Európskeho fondu pre rozvoj vidieka. Isté zmeny sa vyskytli v sektore polospodárstva v posledných rokoch. Zahrňajú okrem iného um, znížené ceny za plnospodárske výrobky, e, taktiež e, zníženie postavenia Európskej únie na svetových trhoch, ako aj to, že Európska únia sa zaviazala dodržovať nové medzinárodné záväzky, okrem iného zmierovania dopadov klimatických zmien, taktiež medzinárodný rozvoj, ako aj lepšie snaha lepšie sa prispôsobiť novým geopolitickým dopadom Taktiež si to vyžaduje isté zmeny v SPP. Poprvé je potrebné modernizovať tento systém, aby sa mohol vysporiadať s týmito zmenami. Ďalej SPP by sa mala zjednodušiť, aby sa čo najmenej muselo vylákať administratívne úsilie. Okrem toho by to malo byť koherentnejšie s inými politickými oblastiami únie. Čo sa týka eh, týchto eh, aspektov, chceme privítať v tomto svetle návrh komisie ktorý e, stanovuje vytvorenie nového legislatívneho rámca SPP pre ďalšie obdobie VFR. Okrem dokumentu komisie by som rád e, upozornil na niektoré ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa majú predložiť ministerskému výboru Agri na ďalšie zváženie. Niektoré z nich súvisia s explicitným dôrazom na to, že je dôležité dodržovať vysoké štandardy EU v ochrane potravín taktiež eh, k zvyšovaniu konkurenceschopnosti a posilneniu úlohy únie. Ďalšie sa týkajú ostrania medzier medzi členskými štátmi a regiónmi únie, ako aj zdôraznenia toho, že je potrebné presadzovať inklúziu najvzdialenejších a horských oblastí, taktiež potvorovať pod malé rodinné farmy a mladých farmárov. Čo sa týka rozpočtových dopadov, k tomuto sa prekladá viacero pozniacich návrhov, najmä čo sa týka financovania SPP v ďalšom období VFR, počínajúc e, stanoviskom parlamentu v svojom uznesení 14. marca 2018 a doplňa sa to uznesením z 31. maja 2018 navrhujeme 382,9 miliardy eur v cenách eh, z tohto roka až 430 miliard v aktuálnych cenách pre ďalšie obdobie BFR. Čo sa týka Európskeho záručného fondu pre plnospodárstvo a čo sa týka Európskeho fondu pre rozvoj vidieka, tu sú príslušné čísla prezentované v pozmeňujúcom návrhu 12 a 13. Na záver by som raz dôraznil kvalitu rozsiahleho návrhu komisie k strategickému plánu SPP pričom SPP je významnou súčasťou bezpečnosti EÚ. Domnievam sa, že tento dokument bude vysoko relevantný aj do budúcna. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Teraz dostáva slovo pán Lavia. E, ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za návrhy, ktoré sa do veľkej miery dajú podporiť a chcem upriamiť pozornosť všetkých kolegov na uznesenie parlamentu k tejto veci a tým pádom k pozícii, ktorá je opačná. Násko bude hlasovať za zachovanie financovania spoločnej polnohospodárskej politiky, pokiaľ ide o 2017, e, minimálne na úrovniach predchádzajúceho obdobia v reálnych číslach. My samozrejme e, rešpektujeme tie záväzky reálnej politiky SPP je historickou e, politikou v rámci únie a je to politika, na ktorej je založená aj historicky Európska únia a je evidentné, že musí naďalej zostávať európskou politikou silnou. A z toho pohľadu sme za zachovanie systému dvoch pilierov, podpora prvého pilieru a na druhej strane aj teda vidiecký rozmer, druhý pilier a rozvoj teda vidieckých oblastí. Je ale jasné, že toto všetko robíme na jednej strane pre polnospodárov, na druhej strane pre spotrebiteľov, ktorým musíme poskytnúť kvalitu a potravinovú bezpečnosť. A z tohto pohľadu sa tu objavuje nová e, výzva, e, výzva životného prostredia, ktorá je ešte vypuklejšia po Parískoj dohode. A je nevyhnutné z tohto pohľadu investovať zdroje na posilnenie e, našich politík z pohľadu toho životného prostredia. Je tu istá obava a to pravdepodobne bude riešiť kestorský výbor, ktorého viac zaujíma táto téma, síce nové národné strategické plány, eh, od ktorých sa odvíja táto politika, majú tendenciu eh, robiť eh, diferencovanie, diferencovanie prístupa tejto politike v jednotlivých 27 krajinách ani v tom prvom pilieri nie je e, orientácia jednoznačne európska. Je nevyhnutné e, to odovzdať členským štátom. Je to odovzdané členským štátom na základe národných strategických plánov. Aké je tu potom riziko? Riziko je, že sa tu vytvorí 27 rozmanitých politík, a potom sú tu krajiny, ktoré z ústavného usporiadania zverujú regiónom alebo lender, teda spolkovým krajinám, správu polnospodárských záležitostí a tým pádom sa ešte zvyšuje riziko enormného rozdielu v prístupe k polnospodárským záležitostiam. My e, apelujeme na politiky konvergencie, konvergencie, respektíve sa snažíme o polnospodárskú politiku, ktorá má byť viac menej spoločná pre všetky členské štáty. Návrhom ktorý máme pred sebou, e, sa vystavujeme riziku 27 rozmanitých politík a na to treba zamerať pozornosť, lebo je riziko, že dvaja polnospodári, ktorí v rámci tých podobných regiónov e, v Stredomor, Stredozemí, Španielsko, Taliansko, povedzme, budú predmetom e, systému podpory, ktorý bude úplne rozdielny, pretože jedna krajina rieši podporu takým spôsobom, a druhá ináč. Niektorí napríklad sa opierajú o paušálnu platbu na, na plochy, niektorí idú podľa historických eh, platieb. Čiže to všetko vystavuje riziku podnikateľov a subjekty, ktoré tu pôsobia. Eh, samozrejme, eh, výbor pre plnohospodárstvo zohráva tú najdôležitejšiu úlohu a takisto aj výbor pre životné prostredie. Ja som tam spravodajcom, pokiaľ ide o aspekty životného prostredia ale je nevyhnutné aj na pôde výboru pre rozpočet e, stanoviť isté smerovanie, istú indikáciu. Ďalej sú tu samozrejme veci, ktoré nás najviac zaujímajú, tie sa týkajú financovania. Ja si myslím, že tu bude nevyhnutné e, zdôrazňovať a počiarkovať aj v rámci nášho stanoviska, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, že bude treba, a teda naše stanovisko budeme predkladať aj k tejto politike, bude si to vyžadovať adekvátne financovanie na to, aby sme to zachovali ako silnú politiku v rámci EÚ. Bude treba zabezpečiť konkurencieschopnosť e, podnikov a e, kapacitu zostať na, na trhu, ale vo svetle nových e, vízie v oblasti životného prostredia bude si to vyžadať dodatočné záväzky z našich strán ale bude možné od nich žiadať naplnenie nejakých týchto víziev, keď budeme krátiť zdroje. Nebude to možné. Budeme musieť spraviť e, všetko preto, aby sme dokázali viac menej rešpektovať e, minulé financovanie SPP a v tomto bode sa zhodujem so spravodajcami. Spravodajcom, ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Eta madame Gloanek. Pani Gloanek by mala teraz dostať slovo, ale nie je tu pani Gardia Zabal. Los coordinadores son très, sí, sont très présents. Los coordinadores... Áno, koordinátori, to už je naša úloha. Dobre, len dve veci. Počúvala som to, čo povedal pán Lavia, ktorý e, spracoval v skupine expertov na polnospodárstvo. Nebudeme o tomto viesť diskusiu. SPP je historická politika, ale Okrem toho je to skutočne jediná politika, ktorá je výlučne európska. A preto si myslím, že je treba ukázať, nakoľko sme odhodlaní. Áno, je to pravda. A je treba teda ukázať našu zaangažovanosť a odmietnúť škrty, ktoré navrhuje komisia. Pokiaľ máme, alebo pokiaľ chceme mať jasnú pracovnú líniu v rámci viezočného finančného rámca, tak by to mala byť tá, že nechceme, aby sa presúvali zdroje z SPP preč. Myslím si, že toto je naša spoločná línia a preto súhlasíme s návrhom spravodajcu. Myslím si taktiež, že je dôležité povedať, že polnospodárska politika, čo sa týka našich udržateľov, udržateľnosti. Toto je politika, ktorá môže mať najväčší dopad a môže nám najlepšie pomôcť splniť cieľ udržateľného rozvoja. Takže si myslím, že by sme mali si uvedomiť jej hodnotu pri plnení týchto cieľov. Takže naša skupina bude spolupracovať. Merci. Qui d'autre voulait... Ďakujem pekne. Kto ďalší sa chce vyjadriť? Ak súhlasíte, požiadame pána Kužmiuka, aby sa vyjadril, pretože on bol povoren, poverený horizontálnou regularizáciou a súvisí to taktiež so správou pána Aliho. Táto jeho oblasti. Ďakujem pekne pán predseda, kolegyne, kolegovia. Predovšetkým by som rád vyjadril svoje potešenie z toho, že rozpráva o predchádzajúcom nariadení zahrňala isté vyhlásenia, ktoré by som rád podporila ja. Konkrétne financovanie SPP. Toto financovanie sa vracia späť na úroveň z tohto finančného obdobia Mm, ja by som raz dôraznila vo svojom stanovisku, že zníženie prostriedkov v prvom pilieri o 32 miliard eur po fixných cenách za rok 2018, teda 11 škrty a 27 miliard eur vo fixných cenách z roka 2018, teda opäť 28 škrty v druhom pilieri. To jednoducho je nepriateľné najmä v situácii, keď sú aj iné záväzky, ktoré sú farmári vystavení, ako napríklad rôzne e, cieľe v oblasti klímy a ochrany životného prostredia. Vo svojom stanovisku tiež spomínam dve uznesenia parlamentu zo 14. marca a 30. mája tohto roka týchto uzneseniach spomíname úroveň platieb a výdavkov z rozpočtu v období celého finančného výhľadu a na úrovni 1,3 hrubého národného dôchodku v členských štátoch EÚ 27 členských štátov. Myslím, že týchto vyhlásení by sme sa mali držať. Keď na jednej strane navrhujeme takúto úroveň výdavkov, tak SPP by mala mať tiež e, dostatočné prostriedky k dispozícii podľa výdavkov, ktoré sú odsúhlasené v rámci aktuálne platného finančného výhľadu. A to ešte o to viac, že ide o tie najdôležitejšie veci. Ja vo svojom stanovisku navrhujem tiež isté riešenia, ktoré sa vám možno budú zdať kontroverzné, ale považujem ich tiež za dôležité. Komisia navrhla ekvalizáciu nezrovnalostí v priamých platbách na úrovni 5, pardon, 50 Ja by som rád pripomenul, že táto ekvalizácia sa týka priemeru EÚ. Domnívam sa, že do roku 2021 do roku 2027, teda viac ako 10 rokov po tom, čo 12 eh, členských štátov vstúpilo do EÚ, teraz na, je najvyšší čas ekvalizovať, eh, vyrovnať tie platby. Mm, už totiž nie je dôvod zachovávať tieto rozdiely. Farmy predsa fungujú na tom istom spoločnom trhu, sú regulované tými istými pravidlami a pritom sa poskytuje rozličná miera podpory a to má za následok, že Polnospodári v strednej a východnej Európe sú vo veľmi zložitej situácii, preto navrhujem takéto opatrenie. Tiež mám ďalší návrh k novej rezerve v polnospodárstve. Bol by som rád, keby to bola oddelená rozpočtová položka a prostriedky v nej by sa nemali čerpať z priamých pladie, pretože ako vieme, táto rezerva má za cieľ reagovať na trhové mechanizmy, pričom priame platby, tam sú tie cieľe úplne iné. Mm, tiež by som bol rád, keby finančná disciplína a nástroje, ktoré s ňou súvisia, aby to bolo vyneté v prípadoch, eh, keď hospodári dostávajú menej ako 2000 eur v jednej jednotnej platbe. Toto komisia chce zrušiť eh, túto výnimku. Podľa mňa je to v rozpore s tým, čo eh, komisia predtým uviedla, keď Eh, uviedla, že chce predsedovať jednodušenie a väčšiu jasnosť v, tomto, eh, v tejto časti SPP. Ak sa teda tá, toto vylúčenie zruší, tým sa ešte zvýši administratívna záťaž pre polnospodárov, pre malých polnospodárov predovšetkým, ktorí veľmi často majú problém eh, už teraz sa vysporiadať s administratívnou záťažou. Ešte jedna vec, ktorú by som raz zúraznil. To sa týka návrhu komisie, v ktorom sa hovorí o tom, že nevyužité prostriedky by sa zrušili, čo sa týka rozvoja vidieckej oblasti do konca decembra ďalšieho, teda druhého roka potom čo vznikol tento záväzok. Vlastne ide o to, že sa vzdáme pravidla N plus 3 a nahradíme ho pravidlom N plus 2. Podľa mňa to nezlepší situáciu príjemcov prostriedkov z SPP, eh, ba dokonca sa ich pozícia ešte zhorší. Toľko teda k podrobnostiam navrhujem aj isté vypustenia z textu, ale tie nie sú až také dôležité. Dúfam, že sa nám podarí konštruktívne spolupracovať v tomto stanovisku. Teší ma, že aj v predchádzajúcom dokumente, ktorý sme prejednali vzhľadom na to, čo tu zaznelo, že chcete zaistiť dostatočné financovanie pre SPP minimálne na úrovni aktuálneho finančného výhľadu. To ma tešuje. Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Teraz dostane slovo pán Fernández. Ďakujem, pán prezident. O relator sombra, o Sr. Deutsch, não pode estar aqui prezident, mas quer eh, pedir disculpa por esse facto i e também... Pardon, ďakujem, pán predseda. Tiež spravodajca tu dnes nemôže byť, takže zastúpim. Taktiež chcem poďakovať spravodajcovi. SPP je príkladom úspechu. Máme dobré ceny výrobkov, máme kvalitné výrobky, máme tu potravinovú bezpečnosť a taktiež tu máme rôzne environmentálne opatrenia. A ja som presvedčený, že pokiaľ by SPP neexistovala, tak by to malo obrovské obrovskú cenu, nie vždy ju dostatočne oceňujeme. No a niekedy oceníme politiky až po tom, čo zaniknú a je zásadné, aby SPP naďalej fungovala a bola financovaná dostatočne, tak aby potraviny naďalej sa dostávali k všetkým občanom Európskej únie za dostupné ceny, pričom sa budú rešpektovať environmentálne štandardy. A dodatočný cieľ, ktorý by sme si mali stanoviť, je omladenie polnospodárstva. Keď vidíme, aký je priemerný vek polnospodárov, tak môžeme konštatovať, že skutočne je to dosť veľké, vysoké číslo. A taktiež toto súvisí s výnosom polnospodárstva. Tento výnos je nižší než v prípade iných profesí. Na toto treba pamätať a nám sa zdajú nepriateľné škrty, ktoré navrhuje komisia. Čo sa týka politiky súdržnosti, tam komisia používala konštantné ceny, ale teraz použili e, aktuálne e, ceny, aby tieto škrty v podstate nejak zamaskovali. Máme tam druhý pilier, rozvoj vidieka. Toto je zásadné pre územnú súdržnosť. Tam tie čísla 25 eh, to je skutočne číslo, ktoré by malo byť opravené. A taktiež cíteňový spravdajca myslí, že okrem financovania by sme sa mali snažiť nenavyšovať byrokraciu a ne prepadnúť pokušeniu renacionalizovať túto úspešnú politiku. A čo sa týka nového modelu polnohospodárstva, okrem toho, že musíme znižiť mieru byrokracie v členských štátoch, pretože toto je vec, ktorá tieňového spravodajcu veľmi znepokuje dať spravodajca aj toho názoru, že kontrolný systém, ktorý sa navrhuje, by mal byť realizovateľný a dúfa, že neprinesie väčšiu mieru byrokracie. Pretože, ako hovorím, je toto zásadný prvok. Jedným z cieľov by malo byť znížiť administratívnu záťaž a tak zjednodušiť SPP. Ďakujeme. Predpokladám, že pani Gardia Zabal nahradí svoju kolegyňu pani Gloanek. Prezidente, pero mi... Áno, pán predseda, ale moje prípomienky čo, tomu, čo som povedala k predchádzajúcemu spisu, sú rovnako platné aj tuto. Nechceme žiadne škrty v oblasti SPP. Ak dovolíte, aj odo mňa niekoľko osobných e, poznámok. E, neskôr, e, čo sa týka jednotlivých vystúpení, k potrebe zachovať dostatočné prostriedky v SPP. La politique agricole commune, c'est un bien commun européen, comme les, euh, la... Chceli by sme, aby teda sa prostriedky neškrtali to isté platí aj pre koheziu. E, tiež chceme, aby sa tieto postupy zjednodušili. Neviem, ako je to u vás, kolegovia, ale a, keď sa vás na niečo pýta polospodára a, a pýta sa vás, ako funguje SPP, vlastne sa to vôbec nedá. A politika, ktorá sa nedá vysvetliť, vlastne už nie je politikou v prvom slova zmysle. Teda je tu naozaj potreba veci zjednodušiť a samozrejme zachovať dostatočnú úroveň financovania a pretože je treba zaistiť príjmy polnospodárom. Musia byť predvydateľné, inak totiž mladí nebudú ochotní v tomto sektore zatrvať a tiež bude ťažké e, nájsť investorov. Ale príjmy plnospodárov nie sú napojené len e, na spoločnú polnospodárskú politiku, súvisí to tiež s politikou voľného obchodu a sú tu podľa mňa dosť veľké rozpory, na čo má, teda aký má zmysel dotovať ehm, z SPP chovateľov eh, hovedzieho dobytka, keď zároveň sa uzavrú dohody o voľnom obchode a potom sa dováža hovedzie meso z krajín Mercosuru, z krajín Južnej Ameriky. Eh, teda je tu eh, priamy dopad medzi týmito eh, oblastiami politiky tiež dochádza k stiahnutiu niektorých častí priamých eh, platieb a pritom je to v prospech eh, distribučných sietí. Myslím si, že spoločná proskaca politika by mala mať za cieľ zaistiť kvalitu potravín a tiež by mala zaistiť dostatočnú sebestačnosť Európy v oblasti potravín ale tiež je dôležité umožniť našim polnospodárom eh, reagovať na očakávania, ktoré sú spoločnosti v oblasti ochrany klímy, životného prostredia, taktiež blaha zvierat a podobne. Myslím, že je dôležité tiež podporovať výskum eh, to, že dajme tomu sa zruší eh, možnosť používať jeden fitosanitárny produkt a nie je na trhu žiadna náhrada, to tiež nie je prínosné. Ak teda sa presadzujú zákazy, musia sa stiahovať na všetkých v celej Európskej únii v rovnakej miere. Myslím, že táto spoločná proskôrská politika a jej verejné fungovanie musí byť e, v súlade s obmedzeniami, ktorým sú vystavení naši z hľadiska víziev, ktorými sa musia vysporiadať e, a to musí platiť v rovnakej miere na celom území EÚ. Teraz dávam slovo nášmu spravodajcovi. Teda už tých spravodajcov nie je prítomných eh, veľa. Pán Kužmiuk. Eh, Koležankom i kolegom podziękować, takže panu przewodniczącemu. Ďakujem. Ja chcem srdečne poďakovať kolegom aj vám, pán predseda, za vašu podporu, za to, že požiadame viac peňazí v rámci súčasného finančného výhľadu. Myslím si, že výbor Agri ktorý je zodpovedný za tento stanovisko, určite príjme vaše návrhy na, čene. Správa pána Aliho k nej je možné predkladať pozňujúce návrhy do poludnia 8. októbra a k správe pána Kužmiuka je možné predkladať pozmeňovacie návrhy 5. októbra a tiež na poludnie. Tieto správy budú predmetom hlasovania 5. novembra. Týmto sme sa dostali na záver dnešného dopoludnejšieho stretnutia, čo sa týka správ k jednotlivým programom. Posledná téma tu priblíži kolega Jose Manuel Fernández. Ide o fond na prispôsobenie sa globalizácii. Konkrétne ide o prípad nehody, ktoré došlo v Portugalsku. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, o fundo e o montante que aqui apresento. Ďakujem, pán predseda. Ja tu predstavujem bod, kde Portugalsko predstavilo alebo poslalo žiadosť po prepustení 1141 zamestnancov v, z dvoch firiem, ktoré vyrábali textíl. Vieme, že textilný priemysel je veľmi afektovaný globalizáciou a žiadosť Portugalska predstavuje celkovú, celkové náklady Je to vo výške asi 7 miliónov 650 tisíc eur a žiada sa tu teda o príspevok 60%, takže je o trochu viac než 4 milióny eur dohromady. Myslím si, že sa tento fond nemôže oddeliť od štrukturálnych a investičných e, fondov, ktoré musia konať a priori musia slúžiť na to, aby sa zaručilo, že pokiaľ ľudia prídu o prácu, nebudú mať problémy sa znovu začleniť na pracovný trh. Hovoríme tu samozrejme o profesnom vzdelávaní. To vzdelávanie malo byť samozrejme celoživotné, priebehu celého pracovného života. A tento fond tu musí hrať zásadnú úlohu, čo týka prevencie. Samozrejme, tieto dva fondy nemôžeme si e, myliť, Je tu fond pre prispôsobenie sa globalizácii. Ten nastupí až vtedy, keď tie ostatné fondy nezaznamenajú úspech, ktorý mali zaznamenať. Toto je v podstate taká posledná inštancia na to, aby sa čelilo prepušťaniu. A je to príležitosť pre Európsku úniu sa preukázať solidárna. A v podstate tento fond mal doplňať štruktúrálne fondy. Toto neznamená, že by sme nemuseli hovoriť aj o prevencii, lebo samozrejme lepšie je niečo predísť, než to potom sa snažiť napraviť. Ďakujeme pekne eh, kolegu Fernandezovi za to, čo nám predstavil. Ide vždy o veľmi bolestné okolnosti, ktoré sú spojené s predsunom pracovných miest, e, k, k zánikom pracovných miest e, v EÚ. To mi nahovára, že je dobré podporovať rekvalifikáciu. Je škoda, že sa to robí až keď dôjde k prepusteniu stoviek ľudí zo zamestnania. V najmenších podnikoch totiž dennodenne strácajú e, ľudia prácu. Oni na to nemajú nárok. Teda ak masívne prepúšťate, to je dobré. Máte k dispozícii pomoc. Ale ak neprepustíte tých ľudí dostatok, tak vlastne to nefunguje. Takúto pomoc nedostanete. Myslím, že by sme mali tieto naše mechanizmy trošku upraviť. Európske fondy by mali byť určené na prevenciu prepúšťania zo zamestnania. Nemali by sa uplatniť až keď už došlo k dráme. V každom prípade viem, že tento fond na prispôsobenie sa globalizácii má svojich zástancov. Tá skutočná téma samozrejme je širšia, ako prispôsobiť Európu globalizácii, aby sa vôbec predišlo tomu, že sa tieto pracovné miesta budú presúvať inám, do iných regiónov. Vieme, že umelá inteligencia komplikuje výkon viacerých povolaní, dajme tomu banka, tá tým nie je až taká posunutá. Keď sa pozrieme to, aké majú banky výsledky, tak je to zaražajúce. Kto sa chce vyjadriť? Pán Fernández, môžete to uzavrieť. Ďakujem pekne. E, myslím, že toto mlčanie je znakom e, dohody, podpory mojej správy. Vidím, že moje vystúpenie sa vlastne vnímalo ako mlčanie <laughs> D'accord. <laughs> Euh, les amendements devront être... Pozmeňujúce návrhy je treba predkladať do poludnia 1. októbra, hlasovanie vo výbore pre rozpočet naplánovať 8. respektíve 9. októbra a v pléne eh, by sa to malo eh, prebrať na 2. oktobrovej plenárke. Tedy prebehne hlasovanie. Týmto odročujem našu schôdzu a vrátime sa sem o 14.30. Ďakujeme všetkým prítomným, ktorí zotrvali až do konca. Eh, merde. Pardon.